prvého pléna chcem vyjadriť našu solidaritu kolegovi Karimovi a vo svojom mene a v mene predsedu pána Šulca. Pokiaľ ide vyhlásenie pána Albertínyho, Kolárskej, Bobinskej, Nikola Rinaldiho a Davida Sasoliho, pokiaľ ide o podporu e, konania Dňa Európy, na pamiatku spravodlivých získala podpis väčšiny poslancov a podľa článku 123 rokovacieho poriadku bude e, zverejnená v schválených textoch tohto pléna. A teraz, pán Albertini, je dôležité pripomenúť si pamiatku tých ľudí, ktorí E, zachraňovali Židov počas holokaustu. Boli tu isté námietky, pokiaľ ide o, túto, o toto vyhlásenie, pokiaľ ide o tých, ktorí e, neuznávajú sovietský komunizmus ako totalizmus, ktorí neuznávajú gulagy a tak, ako sa deje v Turecku, neuznávajú e, genocídu Arménov. Rovnako tých, ktorí banalizujú činnosť spravodlivých v rámci ŠOJ. Európsky parlament tieto námietky prekonal aj mnohé ďalšie a od dnešného dňa ženy a muži vďaka e, svojej hodnoty, ktorí často vystavovali svoj život riziku v boji proti totalitarizmu, nech bol akejkoľvek politickej farby, e, a keď bojovali za ľudskú dôstojnosť a za budovanie európskeho ideálu majú svoje uznanie vďaka pánovi Albertínimu. Budeme teraz hlasovať o schválení správy Moreira. Je, ide o nominálne hlasovanie. Odhlasovali ste?